Ale hra, e, rada musí byť jednohlasná. Všetky tieto príklady, čo som dal, tie všetky boli zablokované na Európskej rade. Čiže ja vás chcem poprosiť. Dnes a aj v budúcnosti, prosím, pamätajte aj na túto politickú e, bitku, ktorú tiež musíme vyhrať, pretože v opačnom prípade e, celý ten zoznam veci to budú iba také nejaké vízie, ktoré sa nikdy nezrealizujú. A myslím, že som dnes dokázal niečo, čo je takmer nemožné a to zmestil som sa do 4 minút. A teraz má slovo pán Keller za skupinu zelených. Ďakujem veľmi pekne, pán predseda, za váš prejav. Myslím si, že ten prejav bol veľmi silný a veľmi proeurópsky, pretože mnoho ľudí si robia obavy, keď, čo sa týka budúcnosti Európy. Vlády samozrejme častokrát eh, nedokážu zabezpečiť dostatočný pokrok demokracie a pro, e, zabezpečenie právneho štátu. Takže váš prejav bol veľmi ľubný a ďakujem vám za, hlavne za niektoré opatrenia, ktoré už boli prijaté v Španielsku, ktoré iba počiarkujú vaše snahy, ktoré ste tu vyslovili, samozrejme ako snahy napríklad zo zvýšenie minimálnej mzdy, eh, ktoré pomôžu predovšetkým eh, rodinám, ktoré utrpeli najviac po rozpočtových kráteniach a samozrejme aj váš prísnejší prístup k zdaňovaniu. A my naozaj chceme skutočnú sociálnu úniu a eh, v to samozrejme závisí aj od úsilia jednotlivých eh, členských štátov a dúfame, že tie ostatné sa pripoja k vašemu príkladu. Samozrejme, Hovoríte aj o zabezpečení toho, aby tie rodiny, ktoré si nainštalujú solárne panely na strechy, naozaj z toho aj niečo mali. Takže toto je vaša vlastná iniciatíva, ktorá má zabezpečiť, e, že e, všetci môžu nejakým spôsobom prispieť v našich snahách na záchranu tejto planétu. No a v neposlednom rade e, som rada, že ste spomínali, že vaša vláda má najväčší pomer žien v celej Európskej únii ženské práva sú ľudskými právami a stále sme nesmierne ďaleko od rodovej rovnosti a musíme prijať progresívne eh, kroky v rámci Európskej únie eh, ktoré podporia ľudské práva, práva žien a je veľmi dobré, ktoré eh, sa zasadzujú o princípy rodovej rovnosti. Samozrejme, vaša práca v Španielsku vôbec nie je jednoduchá. Zdedili ste množstvo problémov a jednou z nich je situácia v Katalánsku e, nekompromisný prístup, ktorým váš predchodca, ktorému, a jeho prístupu sa vlastne tento konflikt ešte zhoršil. A teraz je to na vašom stole a iba e, demokratické a spravodlivé riešenie môže vyriešiť aj e, situáciu väzňov. Pretože sú to aj bývalí naši členovia, ktorí sú v súčasnosti vo väzení. A samozrejme, na to poukazuje aj e, rozhodnutie súdu v Nemecku, pretože iba prostredníctvom dialogu, prostredníctvom dobrej vôle z obidvoch strán sa môžeme pohnúť e, dopredu a e, samozrejme dospejeme k riešenie, ktoré potrebuje tak Katalánsko, tak Španielsko, ale aj celá Európa. No a pán premiér, e, spominuli ste základné práva, ako sa všetci o to musíme zasadiť a musíme sa pozrieť v tomto prípade aj na Andalúziu akým spôsobom sa konštituovala vláda, pretože krajne pravicová strana bude e, vo vláde, respektíve ju bude ticho podporovať. A je veľmi smutné, že e, liberáli a ostatné strany s tým súhlasia to znamená, že nacionalisti budú rozhodovať o našej budúcnosti. Avšak to zachádza nad rámec toto. A som si istá, že mnohí z vás voči tomu majú výhrade. E, a mnoho z vás nie je s tým spokojný. Avšak musíme prijať konkrétne kroky. Nás všetkých, my všetci ako skupiny musíme zabezpečiť, že toto sa nebude opakovať. E, pretože je to hanebné. Ak ktokoľvek z nás vytvorí ko- koalíciu e, s, na- s nacionalistickými krajne pravicovými extrémistami. Musíme využiť všetku silu, ktorá je v našich rukách, aby sme takýmto dohodám e, zabránili. Samozrejme, násilie na ženách nemá nikde miesto v Európskej únii. A teraz e, by som vám chcela pripomenúť, pán premiér, že mnoho cieľov, ktorých ste spomenuli, vrátanie rodovej rovnosti sociálnej Európy, e, všetko potrebuje kroky aj na Európskej únii. Takže dúfame, že vaša iniciatíva e, v rade a dúfame aj vo vašu podporu na rade a zabezpečíme to, že rada bude sledovať a nasledovať váš príklad, aby sme mali lepšiu, progresívnu, sociálnejšiu a ekologickejšiu Európu a v tom prípade sa môžete spoliahnuť aj na našu pomoc. Ďakujem za skupinu GUE NGO, eh, pán López Bermecho. Ďakujem pekne. Eh, pán premiér, ďakujem, že ste prišli a že ste vystúpili eh, s prejavom o európskej budúcnosti. Je to veľmi dôležitá rozpráva, keďže naozaj v Európe máme populistické sily, E, krajne pravicové síly, ktoré e, v Európe a dnes už aj v Španielsku e, sú na vzostupe. Ale tie rizika, tie hrozby, s tým v zásade súhlasím, ale pokiaľ ide o riešenia, tam nesúhlasím s tým, čo ste vy a nakoniec aj iní lídry sem do parlamentu priniesli. Pokiaľ ide o krajnú právicu, tieto formácie fašistických tendencií, a teď treba proti ním jednoznačne bojovať. Ten pôvod e, narastu týchto javov e, vyplýva z toho, že e, vlády nesplňajú svoje povinnosti, ktoré majú voči robotníckej vrstve. Nie je potrebné pripomínať to ako neoliberálne politiky, ktoré boli tlačené z, Bruseli, z Bruselu, naďalej podkopávali už aj tak slabú sociálnu a ekonomickú pozíciu týchto ľudí. A riadenie tej krízy, to ako sa zvládla v úvodzokách tá kríza, E, to e, tiež e, s tým súvisí, veď nakoniec to bolo v prospech tých privilegovaných ľudí a v neprospech už chudobných. A španielské vlády, či pravicové, či lavicové, vždy s týmto nejako súviseli. Nie iba jedný, ale nie iba jedna vláda, ale aj tá vaša. A Mali sme tu rôzne e, reformy e, pra, e, trhu práce, tie boli veľmi škodlivé pre našich pracujúcich. Toto sa už nikdy nesme zopakovať. Vytvorila sa taká naozaj, vytvorili sa naozaj ideálne podmienky na to, aby extrémna pravica využila to, že ľudia sú v krajine zúfali a oni potom hovoria o falošných riešeniach a falošných nepriateľoch. Pán Sanchez. V Európskej únii dnes máme viac ako 140 miliónov e, chudobných ľudí alebo ľudí, ktorí majú neisté pracovné pozície, čo e, vyplýva z toho ekonomického modelu, ktorý dnes máme v Južnej e, Európe. Vychádzame z toho, že máme nízku pridanú hodnotu, že sa pracuje lacným spôsobom v úvodzovkách a častokrát ľudia sú naozaj zúfali, sú naozaj veľmi nestabilných pracovných e, pozíciách. Máme tu firmy ako Vodafone, Amazon, Deliveroo a mnohé ďalšie. E, všetko firmy, ktoré majú v svojich zamestnancoch takýchto e, pozíciách. Takto to vyzerá, keď nadnárodným spoločnosťam prenecháme všetky právomoci. Preto treba podporiť také verejné politiky, ktoré by podporovali kvalitnú zamestnanosť, kvalitné pracovné miesta, ktoré by zabraňovali zneužívaniu pracovníkov v jednotlivých členských štátoch, pretože dodnes e, voľný pohyb kapitálu išla vždy ruka v ruke s voľným pohybom chudoby a nerovnosti. A chcem vás poprosiť, aby ste už e, nepokračovali v nejakých takýchto starilných alianciách, aby ste nepodporovali e, pravicu, aby ste nepodkopávali pozíciu pracujúcich. E, ne, chceme dosiahnuť to, aby sociálna politika naozaj bola základom európskej politiky a na to je potrebné, aby ste ratifikovali Európsku sociálnu chartu. Čo spravíte preto, aby vonkajšia politika Európskej únie bola faktorom kredibility a nie mm, nejakých protikladov, tak ako je to v prípade Palestíny alebo západnej Sahary. E, mali by ste takisto meniť aj volebnú legislatívu a potom tá otázka e, rovnoprávnosti pohlavy, to je e, vec, ktorá je ohrozená. Tie pracovné ekonomické problémy na, na ne doplacajú najmä ženy, ale my s tým neprestaneme, budeme naďalej bojovať za naše záujmy. Ďakujem. Za skupinu EFDD pán poslanec Ferrara. Poslankyňa Ferrara, pardon. Ďakujem veľmi pekne. E, ďakujem pekne, že tu ste s nami a e, hovoríme tu s ďalším lídrom európskym, o e, európskej budúcnosti a opäť musím opakovať, že Európska únia je v momente veľmi komplikovanom a musíme sa opäť pýtať, prečo je tomu tak. Naša odpoveď je vždy rovnaká. Chybné politiky spôsobujú nespravodlivosť a škody. Dávam konkrétne príklady. Tie politiky škrtov, tie spôsobili obrovské škody v našej spoločnosti. Včera predseda Juncker na plenárke priznal, že tieto politiky škrtov a úspor spôsobili nejaké škody dobre, lepšie neskoro ako nikdy takéto veci priznať, ale už to bolo naozaj veľmi neskoro, už prišlo veľmi veľa rokov Eh, kým prišlo to priznanie. Eh, eh, my zhoršujeme systémy sociálnej ochrany pre našich pracujúcich a komplikujeme im ich život. Hovoriť o sociálnej spravodlivosti, o chudobe, o tej dráme o nedostatku práce. To sú eh, reality pre milióny európskych občanov. To neznamená, že človek, keď o tom hovorí, tak je hneď populistom. Znamená to, že si jednoducho reálne všímame to, čo existuje v našich krajinách a snažíme sa to riešiť Pán Juncker, ďalší komisár, nech si vychutnávajú posledné mesiace, ktoré ešte majú e, vo funkcii, pretože tie ďalšie voľby zmenia, výrazne zmenia nielen tento parlament, ale aj Európsku komisiu. A posledný príklad týchto nedobrých politik, e, ktoré chcem spomenúť, to sú tie migračné politiky. Tu naozaj máme veľký neúspech Európskej únie chýba nám spoločná pozícia, pokiaľ ide o prerozdeľovanie zodpovednosti a pokiaľ ide o solidaritu v oblasti azylu a imigrácie medzi všetkými členskými e, štátmi. To znamená, že azylový systém je v úvodzovkách potopený. Tieto dva základné princípy sú v článku 80 zmluvy uvedené, ale v e, realite sa presadzujú národné egoizmy a znamená to, že e, tie najväčšie náklady v úvodzokách, pokiaľ ide o tieto migračné toky, to sú, mm, tie spadajú najmä na tie hraničné e, krajiny. Neúspech EÚ v týchto politikách má veľmi veľký a intenzívny dopad aj na základné e, práva a takisto e, z hľadiska sociálnych dopadov, ktoré sú odhadované ročne na nejakých 49 miliónov eur podľa najnovšej e, štúdie a tieto príklady som nespomenul len tak náhodou. Španielsko, Taliansko, to sú presne dve krajiny stredozemného e, regiónu, stredomorského regiónu, e, ktoré majú tieto e, problémy v oblasti ekonomiky, v oblasti migrácie a tak ďalej. Vy a ja sme pre príkladmi dvoch odlišných politických síl, ale naše krajiny by mali spolupracovať, aby bojovali proti škrtom, proti týmto nadmerným úsporám a aj riešili migračnú krízu. Celá Európska únia by mala v tejto veci e, byť intenzívnejšia, aktívnejšia. Mali by sme jasne vysielať signály našim občanom, e, ktorí chcú konkrétne skutky, konkrétne kroky. Mohli by sme napríklad bojovať e, proti zle využitým finančným položkám v Európskej únii. A začneme e, s Európskym parlamentom. Prečo máme e, tri sídla? Prečo chodíme sem do toho Štrásburgu? Toľko peňazí to stojí našich občanov. 200 e, miliónov eur každý rok len preto, aby 48 dní ročne sme, sme tu sa stretávali. Ako môžeme toto niekomu vysvetliť a odôvodniť, prečo toto naďalej robíme? Je to absurdné. A požadovať, e, aby sa tento systém zrušil. To nie je útok na demokraciu. Demokracia to nie je nejaké privilegium ani nejaká budova. Vážení kolegovia, vážený e, pán e, premiér, na jednej strane máme tu tie škrty, tie privilegia, tie zlé využitia finančných zdrojov a potom na druhej strane sú naši občania, ktorí požadujú zmenu. Treba ľudí dať do stredu európskych politík a do, rozhod- do stredu rozhodnutí Európskej únie. Treba rešpektovať ich práva, ich sociálny stav, a netreba ich obetovať len v mene konkrétnych ekonomických a finančných záujmov, ktoré sú na prospech iba malého počtu ľudí. Ďakujem pekne. Ďakujem za skupinu ENF, pán Bej. Eh, vážený pán premiér, vy ste sa náhodou stali premiérom kvôli tomu, že bol tam ten škandál, ktorý mal váš predchodca. A pre socialistov to bolo e veľmi také až zázračné, by som povedal. E, mali ste e, v parlamente iba málo e, poslancov aj do dnešného dňa máte, ale bolo to veľmi negatívne pre európskych, teda španielských občanov. Pre vás možno zázrak, ale pre nich veľmi smutná vec. Stále sa zneužíva napríklad v otázkach imigrácie vaša naivita, naivita európskych jednotk, inštitúcií Ehm, nakladajú sa tí migranti, zneužíva sa pozícia ehm, Európanov a tieto chybné migračné e, e, politiky, tí ľudia, ktorí ich podporujú, samozrejme, tí vám e, k tomu e, gratulujú a chvália vás, ale samozrejme pravda je opačná. Aj s pani Merkelovou ste sa rozprávali, e, bez toho, aby ste to konzultovali e, s, so Španielmi, tak ste sa dohodli s pani Merkelovou, že budete nejakých migrantov preberať, pretože ona sa snaží tých migrantov e, zbaviť teraz, po tom, čo ich v roku 2015 prijímala. A vy ste si ani nevšimli, e, že napríklad e, v Maroku e, sú e, títo ľudia e, vo veľmi nestabilnej situácii. Pritom ukazuje sa, že je to krajina relatívne stabilná ešte v danom regióne. Vy chcete ale týchto nezákonných imigrantov privítavať a tí tým pádom sú motivovaní, aby do Španielska chodili, potom z toho vyplývajú tie chaotické situácie v Seute, v Melie, neviete si ustražiť hranice, e, snažíte sa to robiť potom niekedy aj násilím, nejde to a to isté e, ako v Berlíne platí to aj v Bruseli socialistická strana sa rozhodla, že bude podporovať zmenu, výraznú zmenu, pokiaľ ide španielskú ústavu a Eh, predsa každá vláda musí splňať svoju ústavu a eh, jej eh, jej paragrafy. Ale Je tu jedna strana eh, v Španielsku, ktorú ste eh, vy arogantne ignorovali. Eh, začala byť konečne úspešná v Andalúzii a to je strana Vox. Vy ste si mysleli, že Andalúzia je navždy vaša, ale ukazuje sa, že to tak celkom nie je. V roku 2018 práve kvôli vám prichádzali tí migranti v čoraz väčších počtoch e, došlo k nárastu o 129% oproti roku 2016. Porovnajte to s Talianskom e, pana Salviniho, kde nezákonná migrácia klesa o desiatky e, percent, o veľké časti čísla, pretože jasne sa hovorí, že Taliani už neakceptujú, aby niekto nedodržiaval ich zákony, aby prichádzal na ich územie. A Mateo Salvini bojuje proti tejto mafii, proti tejto mafii, ktorá zneužíva ľudí takýmto spôsobom. Mali sme včera článok, kde sa ukazuje, že obchod s migrantmi je ešte výhodnejší ako obchodovanie s drogami. A to už nehovorím o nadaných spoločnostiach, ktoré sú samozrejme celé radi, že im tam prichádzajú vlastní noví pracovníci. Takže e, táto migračná otázka, to je iba otázka politickej e, vôle. Aj ľudia z Guardia Civil, e, tí sú rovnako šikovní a schopní ako kolegovia z Talianska, ale vy namiesto toho, aby ste ich podporili, aby ste im uvoľnili ruky, tak ste radšej vytvorili nejaký nový fond pre integráciu migrantov. A ja vám môžem povedať a uistiť vás, že španielskí voliči už dlho túto vašu nezodpovednosť tolerovať určite nebudú. A teraz má slovo pán Ojazdovský, nezaradený. Vážení kolegovia, kolegyne, začnem tým, že by som sa chcel poďakovať pánovi premiérovi za vystúpenie. Ďakujem veľmi pekne, pán predseda. Chcel by som vysloviť uznanie Španielsku, pretože viem, že každý predstaviteľ vlády nezastupuje len svoju vlastnú stranu, ale aj svoj ľud. Takže chcel by som im poďakovať a pogratulovať aj k 40. výročiu schválenia ústavy. Vypočuli sme si pána Ferhoštata, ktorý hovoril o federalizme a o tom byť presvedčeným Európanom. Myslím si, že to, čo potrebujeme, je byť väčšími realistami. Potrebujeme väčšiu konkurenciu a tým, že sa odkloníme od centralizovaných politík. Ale jedna vec mi e, chýbala a to bolo práve toto. Myslím si, že by sme mali mať jasnú predstavu o solidarite. Solidarita je vidieť potreby niekoho iného a vnímať ich. Ak eh, takáto osoba sa nachádza v núdzi, ktorá sa nestala ich eh, vlastnou vinou. Solidarita však nie je eh, kompenzovanie marnotratnosti niekoho iného. V skutku Španielsku bude jedným z našich partnerov, keď budeme hovoriť o realistickejšom prístupe. A dúfame, že to sa bude aj v e, premiérovom prejave. A teraz má slovo predseda vlády Španielska. Nech sa páči. Ďakujem pekne. Ďakujem za otázky. Diskusia bola taká živá. Ak dovolíte, ja budem reagovať tak všeobecne, nie individuálne, aby sa to príliš e, nenaťahovalo. Ja som chcel v prvom rade hovoriť o tom, že treba chrániť Európu, aby Európa mohla chrániť nás. A to viacerí e, kolegovia spomínali a súhlasili s tým, že treba posilniť Európu. Sú tam samozrejme tie ideologické rozdiely, ale v tomto sa v zásade zhodneme. Teraz jednotlivé témy. Migrácia. Pán Weber, to je v poriadku, že vy hovoríte o tom, čo si, ako, ako to vníma realitu mm, španielská ľudovecká strana alebo strana ľudovcov, ale iba aby ste vedeli, že tá migračná kríza neprišla iba keď my sme sa dostali k moci. Už predtým tam boli veľké nárasty. Čiže to nie je, že by migrácia e, prišla až vtedy, ale migračná politika sa zmenila. Dovtedy sme žiadnu poriadnu nemali. A ja chcem povedať, že my sme vždy vedeli a preto sme toto rozhodnutie aj e, prijali, teda ten Aquarius akceptovať a tak ďalej, pretože výzvy, migračné výzvy si vyžadujú to, aby všetky členské štáty, všetky štáty mali zdieľanú pozíciu, ktorá bude vychádzať z dvoch základných princípov. Poprvé, zodpovednosť a solidarita. My podporujeme zahraničnú politiku, tak ako o hovoril pán podpredseda komisie. Treba investovať do rozvoja v Afrike. Treba bilaterálne spolupracovať s krajinami tranzitu, ale aj pôvodu migrácie, či to je e, Maroko, Mauretánia, Eh, ďalšie africké krajiny. Je to v záujme nielen Španielska, ale aj celej EÚ. Iba aby ste to vedeli predstaviť, Španielsko už celé roky má politiku návratu. Či to je Mauretania, či to je Maroko, či to sú ďalšie krajiny. Máme s nimi eh, dohody. Nedávno som bol v Mali a tam eh, tiež sme hovorili o politike dobrovoľného návratu zo strany štátnych príslušníkov Mali, ktorí momentálne sa nachádzajú v Španielsku. Takže táto politika návratu, my ju máme a, a ju realizujeme. E, pokiaľ ide o tú hraničnú, e, porenčnú politiku, samozrejme posledujeme aj integráciu e, migrantov. Tí, ktorí sa u nás nachádzajú, tí migranti, treba ich integrovať. A chcem vám povedať, že samozrejme sme ako španielská vláda za to, aby sa Eh, reformoval európsky spoločný systém azylu a takisto, aby sa nespochybňoval Schengen. A eh, nespochybňujú to iba malé strany, ale aj strany, ktoré sú časťou eh, veľkých frakcií v Európskom parlamente, ako napríklad frakcie ľudovcov. A myslím si, že v tomto nesmeme ustupovať. Takže pre mňa je to trošku problém, keď sa tu uh, hovorí teda o tej krajnej pravici, to nie je jediný problém krajná pravica, ale uh, vidím, že tu postupne tá krajná pravica ovplyvňuje aj diskusiu strán, ktoré dakedy boli proeurópske a ktoré podporovali európsky projekt. To je ten problém. Este, este gobierno, y además le, le reconozco su... Pán Ferhofštát, vy ste dobrý rečník a naša vláda samozrejme podporuje to, aby sa finančný e, rámec e, schválil. Spravili sme to aj e, na Európskej rade. A nielen ja, ale dokonca ešte aj predchádzajúci premiér Rachoj tiež hovoril, že viacročný finančný rámec treba schváliť pred voľbami, pretože je to veľmi dôležité pre náš domáci stav, či to je polnospodárstvo, či to je migrácia, E, či to je podpora vedy a inovácií, proste je to dôležitá vec. A nemusíte sa bať, my určite tie e, všeobecné rozpočty u nás schválime, pravdepodobne v apríli. Aj predchádzajúca vláda s pánom Rajchojom, e, tá predložila rozpočty v apríli. Čiže iba chcem tým povedať, že bude to naša strana nakoniec ešte skôr, než to robila predchádzajúca vláda. Nebojte sa. A ja si myslím, že tie rozpočty, ktoré sme pripravili, sú kvalitné, e, podporujú sociálne aspekty, e, redistribúcia sa tam posilňuje a takisto sú tam inovatívne formuly, pokiaľ ide o e, daňovú spravodlivosť, napríklad zdaňovanie veľkých nadarných technologických spoločností, zdaňovanie finančných transakcií. To sú tiež niektoré opatrenia, ktoré ste vynavrhli tu v Európskom parlamente a my tiež na nich pracujeme a mm, snažíme sa ich rozvíjať. A e, pokiaľ ide o to Katalánsko, ktoré ste spomínali, pani Keller, v Katalánsku od roku 2014 bolo 5 hlasovaní. Pokiaľ ide o 3 autonómne volebné e, procesy a potom dve také nezákonné referenda alebo neplatné referenda aké boli výsledky týchto referend eh, a týchto hlasovaní, takisto aj v rámci toho, som sa tu v rámci Španielska. Maximálne 48% eh, eh, voličov podporili tie independentistické strany. Čiže treba povedať, že väčšina za nezávislosť tam určite nie je. V parlamente majú väčšinu, pretože je tam istý volebný systém, ktorý to umožnil, ale nemajú spoločenskú väčšinu, takže uistujem vás, že väčšina ľudí v Katalánsku nepodporuje nezávislosť Katalánska. Ale nie je možné takýto politický e, projekt e, nanútiť svojim spolupčanom, ktorí e, hovoria, že nechcú e, takýmto spôsobom e, nezávislosť Katalánska. Takže to je neakceptovateľné, nemôže to stať. To poprvé. A po druhé, v Európe ale to platí nie iba v Španielsku, aj si môžeme zobrať region Veneto v Taliansku, alebo Korziku vo Francúzsku, alebo Bavorsko v Nemecku. Sú proste isté tlaky, e, teritoriálne hnutia, e, fragmentačné e, hnutia voči národným štátom. Čo je ten rozdiel medzi tým, čo sa deje napríklad vo Venete v porovnaní s Katalánskom? Eh, keď niekto podporoval nezávislosť napríklad Bavorska alebo Veneta, tak keď sa súdny, najvyšší, najvyšší súd eh, v Taliansku vyjadril alebo v Nemecku, tak tieto independentistické eh, strany povedali, dobre, akceptujeme toto rozhodnutie, vybavené, ale v Španielsku toto sa nestalo. Napriek tomu, že Najvyšší súd opakovane rozhodol, že takéto kroky sú nezákonné a neakceptovateľné, tak napriek tomu tieto strany naďalej spochybňovali tento, e, e, tento rozsudok a pokračovali vo svojich aktivitách. Čiže nebol akceptovaný zo strany týchto strán e, ústavný postup súdneho systému v krajine. Od roku 2010 Katalánsko má regionálnu ústavu, má tam regionálny e, autonómny štatút ktorý tiež e, ako taký nebol e, katalánskou spoločnosťou odhlasovaný, odsúhlasený. To je problém, ktorý treba vyriešiť a v Katalánsku si to uvedomujú. E, už 10 rokov sú také strany, ktoré keď sú v opozícii, používajú Katalánsko ako istý nástroj, aby tlačili na socialistickú vládu a keď sú potom pri moci, tak chcú, aby socialisti boli lojálni voči ním. Majú takúto hru. A my máme trochu iný e, prístup. My sme lojálni nie voči tej strane druhej, ale voči nášmu štátu. Štát Španielsko je veľmi decentralizovaný z hľadiska ekonomického, sociálneho, kultúrneho, e, jazykového. Sme naozaj veľmi decentralizovaný štát, e, pokiaľ ide o jazyky, vzdelávanie detí. Tam naozaj je veľmi silná miera decentralizácie. Všetci to vedia. Máme konkrétne indexy aj e, v medzinárodnom e, spoločenstve, e, ktoré hovoria, že Španielsko je na celom svete druhá najviac decentralizovaná krajina. Takže poprvé myslím si, že jasné, že independentizmus v Katalánsku poprvé musí otvoriť poctivý E, dialog a začať fungovať s tou druhou väčšinovou časťou Katalánska, ktorá nie je nacionalistická. A potom španielská vláda by mala tento dialog podporiť, umožniť ho, facilitovať ho, aby tieto dve strany sa vedeli mm, dohodnúť, aby sa vedeli odkomunikovať aj nacionalisti, aj nenacionalisti. A ja vás chcem, e, vás vlastne chcem uistiť, že e, španielská vláda dnes chce prostredníctvom dialogu a v rámci dodržiavania našej ústavy vyriešiť katalánsku situáciu. Ale v prvom rade sa musí k tomuto dopracovať e, španielský nacionalizmus alebo independentizmus. Uznať, že poprvé, že nie je väčšinový e, v tomto regióne a po druhé, že sa dopracuje k nejakej novej dohode, aby sa e, tento, táto patová situácia aby sa vyriešila. Toto je proste nevyhnutné, aby sa stalo. V Katalánsku nie je problémom nezávislosť, ale spolužitie ľudí. A potom eh, posledná vec, pán Weber, vy ste spomínali eh, ten návrh eh, ten parlamentný postup u nás v Španielsku. To, čo sa stalo v Andalúzii, pokiaľ ide o e, liberálov a ľudovcami a týmito krajnou e, pravicou, to naozaj e, nie je v poriadku. Pokiaľ ide o rodovú rovnosť a tie ďalšie otázky, ktoré sme spomínali, e, to, čo sa stalo v Andalúzii, proste bolo prekročenie istej e, hranice, ktorú máme e, v Európe, a to síce, že s krajnou pravicou sa ľudia e, nedohadujú. E, my takéto niečo nikdy nespravíme. A španielská vláda chce, aby Európa bola silná. To sú naše návrhy. Máme istú stratégiu, pokiaľ ide o rodovú rovnosť, pokiaľ ide o nestabilnú situáciu na trhu práce, pokiaľ ide o tú záruku pre mladých, pokiaľ ide o posilnenie Európy, tak aby aj Európa chránila nás najmä tých najviac e, zraniteľných. Vo všetkých týchto veciach e, španielská e, vláda, španielská socialistická strana bude tieto veci podporovať. A pán Ferhofštát, vy ste samozrejme veľmi skúsení, ste tu dlho v Európskom parlamente. Ja som iba pol roka španielským premiérom, takže vy samozrejme, vy ste skúsený človek, môžete byť aj frustrovaný, ja to chápem. A ja si myslím, že som navrhoval aj konkrétne riešenia, praktické riešenia. E, pokiaľ trošku nám chýba taký ten dynamický moment v Európe, tak ja si myslím, že som načrtol nejaké riešenia, pokiaľ je o zahraničnú politiku aj e, iné veci, pokiaľ ide o príjmanie rozhodnutí napríklad na rade e, alebo v komisii. My vždy budeme obhajovať to, aby to nebolo jednohlasné, pokiaľ ide o takéto dôležité otázky, ktoré sa spomínali práve e, v posledných minútach. Takže budú tam isté zmeny potrebné, e, pokiaľ ide o zmluvu, ale sú aj iné zmeny možné, ktoré si nebudú takúto zmenu e, vyžadovať. Je možné napríklad tie pasarelové doložky využiť na to, aby sa niektoré tieto zmeny mohli uskutočniť, aby sme posunuli náš kontinent správnym smerom. Ďakujem pekne. Dobre, začneme teraz so spontánnou časťou e, rozpravy. Odložili sme hlasovanie, prosím. Však dodržte minútu rečníckého času, e, pretože čím viac dodržiame, dodrž, budeme dodržiavať pravidlá, tým viacej rečníkov stihneme e, vzhľadom na to, že tu je 150 žiadostí. Pán Lespons. Ďakujem pekne. Žijeme v časoch fake news, ale aj v časoch e, falošných presvedčení. Nie je možné povedať, že ja nikdy nebudem spolupracovať s extrémistami, keď ste vo vlade vďaka tomu, že vás podporili všelijakí extrémisti, lavicovi, bývalí teroristi, independentisti, nacionalisti. A aj ten rozpočet vám prejde iba vtedy, pokiaľ vás títo teroristi a extrémisti lavicovi a nacionalisti budú podporovať. A to, čo ste vy povedali, čo mi najviac prekážalo, hovorili ste veľa o globalizácii, ale o jednote španielského územia ste nepovedali ani slovo. Hovorili ste e, e, potreba je tu tých žltých plagatov na to, aby ste vy niečo hovorili o e, Katalánsku máme rôzne súdne procesy, ktoré v Španielsku bežia. My sme všetci očakávali, že španielský premiér bude obhajovať španielský právny štát tu v Európskom parlamente. Hovorím to ako španielský poslanec. Už máme dva roky, čo my obhajujeme aj e, nakoniec e, vaši poslanci tu v parlamente jednotu, e, teritoriálnu jednotu Španielska, ale to je problém e, aj toho, že niekomu možno tu chýbajú Eh, jednoznačné presvedčenia v tejto veci. Bohužiaľ, bohužiaľ, vy ste španielský eh, premiér a vôbec ste sa k tejto téme eh, nevyjadrili. Pre nás je to veľmi dôležitá téma. Je mi to veľmi ľúto, že takto ste sa k tomu postavili, ale čo mám s tým spraviť? Pérez. Pán Garcia Pérez. Ďakujem pekne. Naozaj toto je veľmi citlivý moment pre Európu By ste sa jasne e, vyjadrili za európske hodnoty a naozaj je to veľmi osviežujúce, je to veľmi príjemné pre ľudí, ktorí sme presvedčení, že riešenie našich problémov je v Európe. Viac Európy, lepšia Európa. Sú ľudia, ktorí si nemôžu pomôcť a proste zoberú nejaké madridské talking points a chcú mať, e, získavať body pre svoju stranu. Ale ja si myslím, že malo rešpektujeme európsky projekt, pokiaľ nevyužijeme tento e, priestor na to, toto srdce Európy na to, aby sme hovorili o tom, ako my dokážeme spoločne riešiť problémy našich občanov. Viac sociálnej spravodlivosti, väčšie rovnováhy alebo viac rovností a neboli také veľké odlišnosti medzi ľuďmi, e, rodová rovnosť, môcť sa pozrieť ľuďom do tváre a povedať im, že naozaj Európa je riešením ich problémov. Toto my ako e, skutočné Európania podporujeme aj ako sociálni demokrati a budeme vždy e, intenzívne bojovať e, za to, aby sme mali silnejšiu Európu, viac Európy, aby sa mohla ľuďom pozrieť do očí, do tváre a povedať im naozaj seriózne, že verte v Európu. Ďakujem pekne, že máme v Španielsku vôbec, v Európe také vlády, ktoré nadalej obhajujú základné európske hodnoty. Honorevole Starbatti. Pán Sarbatti. Veľký sociálny Lasal povedal, politika začína pozorovaním skutočnosti. Včera sme tu oslavovali euro a počul som šesť prejavov, ktoré s realitou nemajú nič spoločné. Bola to prezentácia túžby, sna, zbožného priania. Potom, pán ministerský predseda, vy chcete takú E, Európu, ktorú chcú občania a to je tá, ktorá dá občanom pracovné miesta a mládeži perspektívu. Tak sa pýtam, prečo je eurozóna tá e, tým najpomalšie rastúcim regiónom vo svete. Prečo? prečo máme investičné programy. Pán Timmermans povedal, aké je to výborné, čo všetko sa spravilo, ale potrebujeme súkromné investície. Prečo ich nemáme? pretože Európa je rozdelená priepasťou eura. Pozrite si Nemecko, tam sú e, daňové príjmy, nemáme žiadnu nezamestnanosť. V ostatných krajinách máme prácu, ktorá je nedostatočne zaplatená. A to nie je to, čo chceme v sociálnej Európe. A teraz pán Hart. Ďakujem pekne, pán predseda. Pán premiér, Máme tu čas silnejšiu hrozbu populistov, separatistov, ale nestačí ich iba odsúdiť. E, musíme e, reagovať na príčiny tejto skutočnosti, to je tá, e, to tie nové ekonomické formy, tie nestabilné pracovné pozície, a tak ďalej. Ale dnes máme skôr doktrín viac a politiky než konkrétnych riešení a politikov. Čiže netreba s populistami spolupracovať ani s tými separatistami, ktorí chcú zničiť Európu. Proti populizmu a separatizmu potrebujeme e, sa spojiť tých, ktorí chceme naďalej Európu budovať a obhajovať. A tí, ktorí si myslia, že Katalánsko, že to je problém Kataláncov, v Katalánsku najväčšia strana je strana, ktorá podporuje Španielsko a volá sa Ciudadanos. Nie sú to tí separatisti, sú to Ciudadanos. Dosť bolo exkluzie a dosť bolo používania, exkluzívneho používania toho, čo patrí všetkým, napríklad feminizmus. Naša duša by mala byť rovnoprávnosť, solidarita a jednota. Pán predseda eh, Sanchez, toto platí aj pre Európu, aj pre Španielsko. Bové. Pán Bové. Vážený pán predseda španielskej vlády, 5. E, novembra som bol na navšteve kolegov, bývalých kolegov z Európskeho parlamentu, ktorí dnes sú vo väzení v Španielsku. Vieme si dnes predstaviť, že v takéto situácii sme sa ocitli, že ľudia, ktorí boli zvolení na európskej úrovni najprv a potom boli zvolení v Katalánsku, legálnym spôsobom, zákonným spôsobom sú teraz vo vezení kvôli ich politickým myšlienkam. Tu v parlamente máme, alebo sme opakovane odsudili neliberálne politiky pána Orbana. Odsudili sme neliberálne politiky, ktoré vidíme v Polsku. Obvinili sme a správne sme, právom sme obvinili e, a zautočili na tie, odsudili tie e, útoky na právny štát vo viacerých e, európskych krajinách. A ja sa chcem spýtať, Španielsko kvôli svojej ústave, kvôli tej politike, ktoré, ktorá sa vykonáva v Katalánsku, tiež sa k týmto krajinám pridá, to by, bolo, to by bola veľká škoda. Ja som si vypočul váš prejav, ale ako je to dnes možné, že osoby, poslanci, e, členovia regionálnych e, vlád, e, zastupcovia rôznych asociácií sú dnes vo väzení. Samozrejme, dialog je dôležitý, súhlasím s vami, ale keď chceme dialog, tak ten dialog nemôže prebiehať, keď ľudia sú vo vezení. Treba týchto ľudí prepustiť, a potom diskusia bude možná a nikto si to ľudí nikdy nepovedal, že nebude sa zodpovedať za svoje skutky aj pred súdom, aj keď samozrejme nechcú pred tom súde byť. Takže prepustite týchto ľudí a potom to bude demokracia. Je vous rappelle qu'il faut respecter les systèmes eh, Prosím vás, eh, rešpektujte Deontov systém. Keď hovoríte vy dva, dve minúty, tak potom niekto z vašej skupiny bude, nebude môcť vystúpiť, iba aby ste si to uvedomovali. Eh, to je proste naše pravidlo, treba ho dodržiavať. Ďalej, pán Urban Krespo. Urban Krespo. Ďakujem pekne, pán Sanchez. Vaša vláda začala tým, že prijala Aquarius a o 6 mesiacov neskôr blokovala loď Open Arms v Barcelone Radovali sa z toho fašisti ako Salvini. Slúbili ste, e, e, že sa budú nejaké zmeny v mediálnom zákone vykonávať, ale nestalo sa to. E, firmy, ktoré majú veľké zisky, ako napríklad Alcoa, prepušťajú stovky ľudí. Aj tam ste slubovali eh, zmeny a nestalo sa to. Slubili ste zmene, zmeny eh, v daňovom systéme, nestalo sa to. Eh, chceli ste regulovať tie rôzne ekonomické bubliny, to sa nestalo. Chcem sa iba spýtať, pán Sanchez, socialisti naďalej budú podporovať neoliberálne politiky veľkej koalície v Európe, pokiaľ chceme zastaviť tú reakčnú vlnu, ktorá tu v Európe je a ktorá už dnes aj vládne v Andalúzii, potrebujeme sa otočiť o 180 stupňov, pokiaľ ide naše politiky, politiky škrtov, politiky úspor na prospech elit. Treba okamžite zmeniť smer Európy a už veľa času nie je. Treba konať. Honorable Darmouth. Ja chcem podporiť pána Bového a, a to sú katalánsky väzni, ktorí boli rok, zaujímavo rok v e, väzbe. To sú politickí väzni. Politickí väzni, ale Európa komisia nerobí nič, rada nerobí nič, parlament ako inštitúcia nehovorí nič a dokonca aj pán Ferhofštát je ticho. Európske hodnoty, o ktorých tu stále počúvame, sú potlačané. A jeden sa pýta, prečo. Pravdepodobný dôvod je, že španielská vláda podporuje európsky projekt a nejako, nejako to ospravedlňuje politických väzňov je to pokritectvo najvyššieho stupňa a ja navrhujem, aby ste sa pozreli na seba do zrkadla a prestali e, a neprestali e, e, bojovať a prestali bojovať o to, aby neoslobodili týchto politických väzňov? Ďakujem za slovo. hovorí pán Dios. Čo prakticky môžete urobiť preto, aby Španielsko, Taliansko a Grécko prestali byť oblastiami, kde sú chytení migranti v pasci? Povedali ste, že ste pripravení vybudovať európsku armádu. Ale aby sme zvýšili vojenské spôsobilosti EÚ, na to potrebujeme nepriateľa, ktorý ohrozuje Európu. Môžete mi povedať, kto je tento nepriateľ a ktoré krajiny sú v ohrození? Pretože podľa mňa sú to len Grécko a Cyprus, ktoré sú ohrozené tretiou krajinou a to je Turecko. Potom ste povedali, že EÚ musí mať schopnosť zasahovať aj mimo svojho územia. To je Európa budúcnosti, o ktorej snívate? úloha svetového policajta? Povedali ste, že by sme sa mali zbaviť pravidla jednomyselnosti, ale ak to spravíme, členské štáty, najmä menšie štáty, budú mať menšiu moc. Viete si predstaviť, že vaša krajina by bola v menšine a nedokázala by chrániť svoje vlastné záujmy? Viete si to predstaviť teraz, pán Langer? Pani Langer, Áno, ďakujem pán premiér v prvom rade za veľmi konštruktívny prejav. Je jasné, že Španielsko je spolahlivým partnerom Európy a Európa bude spolahlivým partnerom Európy. Áno, budeme naďaj pokračovať v koheznej politike, v e, záruke mládeže a podobne, ale zodpovednosť za sociálnu Európu začína doma. Takže keď má európsky režim proti nezamestnanosti znížiť napätie doma, to je zlá stratégia, nebezpečná stratégia. E, máme dobrú ekonomickú situáciu v Španielsku vďaka práci predchádzajúcich vlád, tak pokračujte v tom. Nezaťažujme budúce generácie neudržateľným dlhom. Tam začína sociálna politika, to je zodpovednosť a solidarita, tie kráčajú ruka v ruke a to sú základom pre našu prácu a jej pokračovanie so Španielskom. Ďakujem. Teraz pán Historic. Pán Sanchez. Ako aj vaša kolegyňa spomínala budúcnosť Európy, aj my o tomto samozrejme, e, samozrejme chceme hovoriť, ale na konci sa to zvrhlo trošku na takú Eh, <laughs> politický, taký politický meeting na podporu pána Timmermansa a mnohí kolegovia sa pýtajú, či tá istá energia, ktorú teraz eh, používate na to, aby ste obviňovali tu všelijakých diktátorov z minulosti, či tiež budete takto obviňovať eh, súčasných diktátorov vo Venezuele, na Kube. Budete podporovať sankcie proti týmto režimom alebo budete naďalej ticho? Viacerí kolegovia to chcú vedieť, či sa to niekedy zmení. Hovoríte o tých demokratických e, hodnotách v Európe, e, že na rade e, tá demokracia nám trošku chýba, ale vy naďalej podporujete Madurov režim vo Venezuele. Castrov režim e, na Kube. Politických väzňov tých máme tam v týchto krajinách, takže potom môžete e, týchto ľudí podporiť, aby sa dostali von z väzenia a potom môžete hovoriť o tom, že ste veľký Európan a veľký demokrat. Ďakujem pekne, ďalej poslanec Blanko López. Mucha, muchas gracias, Ďakujem pekne. Pán e, Esteban González Pons. Byť patriotom to neznamená iba kričať Viva Espáňa, ale e, obhajovať ústavné e, a európske hodnoty a nie podporovať tých, ktorých chce zničiť. Vy ste mali príležitosť ukázať tu, že španielský patriot podporuje španielskú vládu. Tak ako vždy, my socialisti sme podporovali španielskú vládu, keď Španielsko bolo E, ohrozené a vy ste chceli, aby sme vás podporili. My sme to vždy spravili. Ale poprosím vás o jednu vec. Vy ste sa dostali e, do vlády tak, že ste kričali, že Španielsko sa ide rozpadnúť. Ale teraz Španielsko je rozpadnutejšie ako kedykoľvek predtým. Máme všelijakých separatistov, máme tu referenda, nezákonné referenda, ktoré sa uskutočnili vtedy, keď vy ste boli pri moci. A tá situácia sa ďalej zhoršuje, alebo zhoršovala. A je mi veľmi ľúto, že vy nechcete vytvoriť taký priestor pre dialog a spolužitie a to je presne to, o čo sa snaží španielská vláda. Ďakujem. Honorevole Tomasič. Poslanec, Ďakujem, pán predseda, pán premiér. Ďakujem veľmi pekne za váš príspevok do tejto debaty od brexitového referenda sa EÚ zameriava na problematiku ďalšej integrácie a pán Trump nás e, tlačí stále viac a viac do tejto situácie tiež. Preto sa teším, že ste hovorili o niektorých hlavných problémach, ktoré sa netýkajú len politickej integrácie. Je, sú to verejné inštitúcie, práva zamestnancov a podobne. To si sociálna Európa. Uh, Európa by mala byť zostať pevnosťou práv pracovníkov a súčasne musíme zostať globálne konkurencieschopní. A to neznamená, že musíme zaviesť nevyhnutne vysoké dania a extrémnu reguláciu. Budeme čeliť o chvíľu novej recesii, preto musíme riešiť verejné výdavky. A E, dlhodobé hry Španielska s deficitom môžu predstavovať ohrozenie budúcnosti Európy? E, poslankyňa Bilbao Barandíka, ďakujem pekne, pán predseda Sanchez. E, občania očakávajú, že EÚ bude užitočná, že bude podporovať hospodársky rozvoj, že bude podporovať rozmanitosť ľudí a španielská, teda baskická národná strana vždy duch, konala v podobnom duchu. Aj dnes chceme podporiť stabilitu. V Španielsku máme tu štyri e, výzvy. Podporiť a zmeniť e, hospodársky model, podporiť e, hodnoty pridanej, alebo projekty pridanej hodnoty v Európe a podporiť také kroky, ktoré si vyžadujú dialog v Európe. A tie postupy, ktoré niektorí ľudia predávajú a podporujú, nie sú, sú možno lakavé, ale nie sú e, naozaj dobre fungujúce a realistické. Treba e, podporiť spolužitie. E, iba so zákonom nič nie je možno dosiahnuť a samozrejme bez zákona už vôbec nie. To, čo sa stalo v Katalánsku, je samozrejme negatívne a my spoločne chceme ísť cestou humanizmu, empatie, európskych prístupov, tak aby sme mali e, v našej krajine spolužitia a konkrétne riešenia. Ďakujem. Honorevole Marcellesi. Poslanec Marcellesi. Gracias, presidente. Ďakujem pekne. Pán Sanchez, my sme radi, že e, pokiaľ je ten rozpočet Španielsku, máme tam pozitívne kroky, pretože e, v Európe tiež treba pripomínať, že máme taký ekologickejší e, prístup solidárnejší prístup, trval udržateľnejší e, prístup, ambicioznejší prístup. Nie je tu iba tá jedna možnosť. E, treba e, tento humanizmus. Pán Sanchez, chcete konečne zmeniť ten mediálny zákon a takisto aj pokiaľ ide o tie lode ako Open Arms, umožnite im naďalej zachraňovať životy v stredozemnom mori a pokiaľ ide o tú ekologickú a spravodlivú tranzíciu, budete ju podporovať tak, aby nikto kvôli tomu vo svojom živote neprehral, pokiaľ ide o tú čistú e, energiu. Budete ju podporovať, budete zatvárať <laughs> atomové elektrárne a zároveň e, elektrárne e, uholné. Ďakujem pekne. Ďalej poslanec Komi. Okay. Buongiorno, presidente. Dobrý deň, pán predseda a pán premiér. Vítajte v parlamente. Hovorili ste o ženách, o právach žien, o násilí na ženách. Ja to e, vítam ale samozrejme mohli by ste sa na budúce odprezentovať aj e, z, nejak, s nejakou delegáciou, kde sú zastúpené ženy, pretože vidím, že dnes sú s vami iba sami muži. E, vzhľadom na to, že Taliansko a Španielsko mali vždy dobré vzťahy, aj kvôli migrácii. Myslím si, že mohli by ste byť hovorcom E, stredomorských krajín pri e, reforme Dublinského dohovoru. E, pretože máme tu však aj inštitúciu, ktorá sa volá Európska rada. Európska rada, ktorá hlasovala za Dublin aj za povinné kvóty, ale potrebujeme, aby ste sa dohodli s ostatnými premiérmi. My, ako EPP, my sme za to, čo sa týka násilia na ženách, aby by tu bola dôsledné prepojenie, ktoré by umožňovalo lepšie vyváženie rodinného a pracovného času, aby žena nemusela ostávať e, doma, aby žena bola iba ženou v domácnosti. A aby to bolo povinné. Ďakujem, e, pán Ferber. Ja, Ďakujem veľmi pekne, pán premiér. Prosím vás, keby ste Katalánsko a Bavorsko porovnali, a porovnali fakty, v Bavorsku sme mali len raz ultralavicové hnutie za samostatnosť pred vyše 100 rokmi v čase, keď Spolková republika Nemecko, respektíve Nemecká ríša neexistovala. To je veľký rozdiel s katalánskom v súčasnosti. Nerobil by som tieto porovnania, tie sa nevhodia. Po druhé, ste nám tu hovorili, čo všetko sa má spraviť na európskej úrovni, ale ja by som rád počula, čo robí vaša vláda Nežiadajte európsku podporu v nezamestnanosti, ak na druhej strane rušíte opatrenia vašich predchodcov vo vláde, ktorí liberalizovali trh práce. Takže išlo vidíme, že klesá počet nových pracovných miest, neprichádzate s novými opatreniami, keď ide o vytvorenie viacej práce pre mladých. Rád by som o tom niečo počul. Nestačí len e, žiadať európsku solidaritu, Treba aj prijať vlastné opatrenia. Subsidiarita a solidarita kráčajú ruka v ruke. Ďakujem. Ďakujem veľmi pekne za slovo hovoríme o budú, pán Molnár, hovoríme o budúcnosti Európy a E, pred obrovskou výzvou, ktorou stojí náš e, demokratický systém. Európa nedokáže riešiť si Európa, kde vláda členského štátu upiera demokratické práva a buduje neliberálny systém. Ja hovorím o Maďarsku a o premiérovi Orbánovi. Jeho najlepší priateľ e, ho nazýva najbohatším človekom v krajine spolu transformovali verejné médiá. Všade máme fake news v našich médiách v Maďarsku. Členovia opozície nerobia s tým nič. Len hrstka ľudí sa stala veľmi bohatou a statisíce detí hľadujú. Korupčné prípady sa neskúmajú a dochádza k obťažovaniu opozície a občianskej spoločnosti jej organizácií. Pán premiér, Španielsko, vaša krajina sa transformovala z diktatúre do veľmi demokratické, rešpektovanej krajiny. Chcem sa vás pýtať, čo musíme spraviť v EÚ, aby sme zabezpečili, že, nena, že sa tu neobjavia nové diktatúry? Ďakujem. Ak budete hovoriť eh, dvakrát tak dlho, berete čas vašim kolegom a potom musíme aj hlasovať. Pán Demesmaker. Bienvenido, señor Sanchez. 21. decembra som bol ešte v Barcelone, aj vy ste tam boli Chcel som sa stretnúť so štyrmi katalánskymi uväznenými osobami, ktorí začali hladovku. Ja nechcem posudzovať váš politický projekt alebo vašu stratégiu, ale to, čo sa mi nepáči, je, že ľudia za to sú už dlhšie ako rok vo vezení, že majú svoj názor, sú obvinení z rebelie a ja vás môžem ubezpečiť, že u nás nikto, nikto nevidel nejakú násilnú rebeliu a súdy v našej krajine, v Švajčiarsku, v Nemecku tiež nie. A tam sú katalánci na slobode. Dia- e, politika sa má robiť dialogu a nie cez súdy. Potom sme tu počuli o nebezpečnom nacionalizme. Áno, ten žije v Španielsku, ale nie v Katalánsku, pán Weber ale vo forme neofrankizmu, ktorý je nebezpečný. A ja dúfam, pán Sanchez, že vy e, potlačíte takéto hnutia, že začnete politický dialog a že prepustíte politických väzňov. Pán Tremoza. Gracias, Ďakujem pekne. Vážený pán premiér. Señor Sánchez, el gobierno anterior de España creó Predchádzajúca eh, vláda spravila hrozný precedens